štatút, Európsky štatút pre e, združenia, takisto aj e, pre všetky nadácia a tak ďalej. Ďakujem pekne. Prechodíme do hlasovania. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k hlasovaniu. E, program dňa e, budeme hlasovať o dvoch e, návrhoch uznesení ohľadom mediálneho zákonu v Maďarsku. A teraz, pán e, predseda, dozávam vám slovo pán Dol. Ešte pred hlasovaním eh, o uznesení ohľadom eh, tohto mediálneho zákona Maďarska by som chcel pritiahnuť vašu pozornosť eh, kolegov k poslednému vývoju, posledným udalostiam a predložiť konkrétny návrh. Pred 4 dňami mm, Maďarský parlament prijal pozmeňujúce návrhy, novely, ktoré boli žiadané zo strany Európskeho komisie. Bolo to naopak e, odmietnuté zo strany socialistov, zelených a tak ďalej. Pani komisárka Kros bola tam prítomná počas hlasenia a povedala, že ten pozmenený návrh zákona je v súlade s európskou legislatívou, obzvlášť s chartou základných ľudských práv. Eh, takže uznesenie eh, ľavice, ktoré bolo predložené dnes večer, absolútne nezohľadňuje všetky tieto eh, skutočnosti. Ten text je skoro taký istý ako ten pred troma týždňami a vôbec sa nezmienuje o hlasovaní v, Európsko- v Maďarskom parlamente. Ja chcem teraz sa opýtať, že či tento Európsky parlament, parlament žije v, re- v reálnom čase alebo len v nejakom imaginárnom priestore. A teda myslím si, že Maďarský parlament urobil všetko pred to, aby e, tento zákon zosúladil s európskou legislatívou. Ja chcem teraz požiadať uh, túto e, diskusiu, aby ste vy, e, zastupcovia LD, a e, naozaj dôverovali pani komisárke Kres. Skupina sa domnieva, že tento parlament stratí svoju dôveryhodnosť, ak príjme tento text, ktorý vôbec nie je v súlade s realitou. Neviem, že či sa máme teraz zmeniť na divadlo, na nejakých národných vybavovačiek a za týchto podmienok nejakých národných a medzištátnych ťahaníc za týchto podmienok e, skupina EPP stiahuje svoj vlastný návrh uznesenia, chce vyzvať ďalšie skupiny, aby urobili to isté. Myslím si, že ide teraz o dôveryhodnosť e, nášho parlamentu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. E, proszę Państwa, E, jest... E, Drahí kolegovia, váš e, návrh bol jasný. Ja chápem, že EPP stiahuje týmto svoj návrh uznesenia a zostáva teda už len jediný návrh uznesenia, ktorý bol predložený viacerými politickými frakciami. Ja chcem poprosiť konkrétne príslušné teda frakcie, aby sa vyjadrili k tomuto bodu. Pán Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia kolega Dole poukázal na realitu, áno, je realitou, že maďarská vláda, respektíve maďarský parlament upravili zákon a je to aj dobré. Ja si spomínam na tú diskusiu, ktorá tu prebiehala a vtedy ste aj vy, pán kolega, kto hovorili, že vlastne tam netreba nič meniť a zrazu to treba meniť. A po druhé, kolegyne, kolegovia, realita je taká, a môžete si to prečítať, že tak ako spolnomocenec OBSE pre médiá, mediálne otázky hovorí, že tieto zmeny sú nedostatočné. Zástupca Rady Európy hovorí, že tieto úpravy sú nedostatočné. To je realita, kolega Dol. Tak to je. Äh, Na našej politickej skupine a včera som zasadaní presedal ja, my sme sa zhodli na pozmeňujúcich návrhoch a dospeli sme k názoru, tak ako OBSE a Rada Európy, že tieto úpravy zákona sú nedostatočné. Uvidíme, ako bude dnes výsledok, ale bez hľadu na to, kolega Dol, buď vyhráte vy, alebo vyhráme my. Kolega Langen, my boj za slobodu médií nevzdáme. Ak to spravíte vy, je to vaša vec. Medien. Toto je niečo, čo je veľmi dôležitou súčasťou demokracie. My chceme mať demokraciu, chceme mať slobodu médií a preto dnes žiadame, aby sa hlasovalo a vieme, že tu nejde iba o nás, ale dokonca v vašich radoch sú kolegovia, ktorí sú presne toho istého názoru, že musíme bojovať za slobodu médií v Maďarsku ako aj inde. Uh, proszę Państwa, uh... Drahí kolegovia, ja chápem to, že štyri ďalšie politické frakcie nebudú stiahovať svoj návrh uznesenia, takže môžeme ukončiť túto diskusiu a môžeme prejsť k hlasovaniu, ale vyzerá to tak, že aj liberáli by sa chceli vyjadriť. Nech sa páči. Ja, ja, ja, ja. Tým končíme diskusie. Pán predseda, neboli sme tu síce priamo oslovení, ale dovolte, aby som povedal, že samozrejme e, dôverujem práci komisárke Kroos, ktorá povedala, teda, ktorá odviedla dobrú prácu pri hodnotení sekundárnej legislatívy. Ak by tu bol komisár pre základné práva, konal by rovnako. Ich glaube, hier liegt das Problem. Punkt 1. Punkt 2. Čiže bola tu odvedená určitá práca, to poprvé. A po druhé, Zu den Realitäten gehören die Dinge, die der Kollege Svoboda gerade an. K realite patria aj veci, ktoré spomínal kolega Svoboda, teda je to hľadisko OBSE a Rady Európy, ktorí považujú tieto úpravy za nedostatočné. E, podpredseda maďarskej vlády a minister spravodlivosti Navračič povedal, že sa nevykonala nejaká zásadná úprava mediálneho zákona, tu spomínam iba ochranu žurnalistických zdrojov, toto nie je dostatočne pokryté a potom tu je kompetencie mediálnej rady. To sú veci, ktoré je nutné objasniť. Preto by som chcel povedať, my nestiahneme naše uznesenie a budeme žiadať, aby sa hlasovalo. Přepra... Przechodzimy do rozpatrzenia projektu rezolucji. Teraz prejdeme k hlasovaniu návrhu uznesenia štyroch politických frakcií, takže poprosíme, hlasujte, kto je za. Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie. Uznesenie je prijaté. Porządek denný previduje... Hm, takže ideme ďalej hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia ohľadom susedskej, južnej susedskej politiky, obzvlášť pokiaľ ide o Líbiu. E, pani Ana Gomez sa chcela vyjadriť. Prezident, há um elemento novo superveniente que não está refletido. Ďakujem pekne, je tu nový prvok, ktorý sa objavil a v uznesení sa neuvádza. Ja by som bola rada, keby ma parlament podporil tým, že vyjadríme naše odhodlania, naše obavy, o čo ide, čo sa udialo tým novinárom z, BBC, ktorí boli eh, zadržaní a boli mučení boli vystavení eh, akoby popravám. A ja som si istý, že podobne podmienky vo väzení prevládajú aj pre iných väzňov v Líbii. Takže novinári nemôžu slobodne vykonávať svoju prácu v Líbii. Toto je dôležitý aspekt, ktorý sa udial a Európsky parlament by sa tomu mal venovať. Mali by sme vyslať jasný odkaz Európskej rade, teda, že odsudzujeme takéto kroky a že máme obavy. Do pani Gomez. Ja... Hm, ďakujem pekne. Teraz by som sa chcel obrátiť na pani Gomeš. Máte konkrétny pozmenujúci návrh, ktorý by ste chceli predložiť, pretože my nemôžeme e, zohľadňovať, môžeme zohľadňovať len tie všeobecné pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené. Pán predseda, podľa mojich informácií liberáli predložia ústny pozmeňovací návrh, ktorý je predmetom dohody. Ak to neurobia, tak e, samozrejme rada odprezentujem svoj návrh. Ďakujem pani. Pán Kamínsky sa Veľmi dobre, dobre som to pochopila. Teraz pán Kamínsky požiadal o slovo. Áno, pán e, predseda, hovorí pán Kamínsky. My sme si vypočuli mhm, prečítali sme si komunike, povedali ste, že toto uznesenie bolo prijaté ohľadom Maďarska, avšak ja som na mojej obrazovke nevidel ten výsledok a ja si myslím, že každý z nás by mohol vedieť a byť oboznámený s tým, aký, aký je výsledok hlasovania. Podaje państwu wynik. Ja vám teda hneď oznámim, aký bol výsledok toto hlasovania. 316 hlasov za, 264 proti, 33 sa zdržalo. Nech sa páči. Pán Sajer, bardzo proszę. Pán Sajer. Chairman, I would like to... Pán predseda, ja by som rád snemovni pripomenul ten dvojak, dvojaký meter, ktorý uplatňujeme v prípade maďarského mediálneho zákona. Došlo k určitému vývoju v pondelok a tento neodráža naše uznesenie. A my sa teraz snažíme do iného uznesenia zakomponovať niečo, čo sa stalo iba včera. Toto je dvojaký meter, toto je naozaj odsudenia hodné a nepriateľné. E, chciałem Państwa prosić, Drahí kolegovia, eh, chcem vás teraz eh, požiadať, aby sme naozaj prešli k hlasovaniu o eh, návrhu spoločného uznesenia piatich politických skupín o Líbii. Najprv tu máme odsek 10, nominálne hlasovanie. Nech sa páči, otvorím hlasovanie.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 predloží ústny pozmeňujúci návrh skupiny k oceku 11. Odovzdávam slovo pánovi Ferhovštátovi. Áno, robíme to v mene lídrov skupiny ALDE, ako aj v mene väčšiny koordinátorov, pretože včera po rozpráve sme mali pocit, že je potreba posilniť ocek 11 posilniť ocek 11 eh, v tomto zmysle. Ústny pozmeňovací návrh znie. Vyzýva vysokú predstaviteľku, aby vytvorila vzťahy s interim e, radou a aby začala proces, aby sa zoficiálnila táto rada a potom bude pokračovať ten text. Toto je ústny pozmeňovací návrh v mene lídrov siedmých skupín, ako aj v mene koordinátorov, ktorí s týmto súhlasia. Prečítajte prosím celý návrh. Je to potrebné, lebo je to formálny názov, e, pozmeňovací návrh. Áno, rád vyzýva vysokú predstaviteľku, aby vytvorila vzťahy s e, Národnou radou, prechodnou radou a aby začala proces, aby sa táto rada stala oficiálnou, aby došlo k prechodu smerom k demokracii v zabezpečení zapojenia širokého spektra zástupcov libyskej spoločnosti aby aj ženy a menšiny mali možnosť zúčastniť sa tohto procesu a podporovať túto radu v oslobodenej oblasti, aby e, boli splnené humanitárne potreby obyvateľstva vrátane e, zdravotnej pomoci. Začneme głosovať. Chciałem Ešte predtým, než prejdeme k hlasovaniu, by som rád vedel, či sú tu niektoré osoby, ktorí sú proti e, tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Môžeme glosovať. Zdá sa, že tomu tak nie je, takže môžeme hlasovať.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 Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Chcete, aby sme vám povedali presný výsledok? Veľmi dobre. Takže nemusím vám to oznámiť. V každom prípade veľkou väčšinou 584 za, 18 proti. Veľmi veľká väčšina to býva zriedkavé. Ďakujem. No, teraz budeme hlasovať o, návrhu uznesenia pána Beldera, pokiaľ ide o postoj EÚ k Iránu. Tuto budeme preskúmavať návrh uznesenia a ja teraz navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté.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 Pán Belder e, tu predkladá ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka odseku 6. Pán Belder, nech sa páči mať. Eh, Ďakujem vám pekne, pán predseda. Na podnet SAD so súhlasom ostatných skupín by som rád predložil následovný pozmeňovací návrh. Je to po odseku 6. Odsudzuje energicky ilegálne zatknutie vedúceho iránskej opozície Mirusejna Busabiho a pána Haubiho aj s manželkami zo strany iránskych bezpečnostných zložiek a požaduje bezpodmienečné prepustenie. Toto zatknutie je porušením aj iránskeho iránskej legislatívy. Odsudzujeme prístup iránskych orgánov z oči voči opozícii, e, ktorá len realizuje svoje legitimné právo na protest a vyjadrujeme solidaritu s iránskou populáciou, pokiaľ ide o demokratické snahy. Irakská vláda uplatňuje veľkú mieru e, násilia, dochádza k naozaj násilnému potlačeniu um, mierových demonstrácií. Ďakujem pekne ešte predtým, než budeme hlasovať. Hlasujeme o tomto 8. pozmeňovacom návrhu. Má niekto niečo proti? Tak nie, tak môžeme hlasovať, kto je za. Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 2, kto je e, oddeleným hlasovaním, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté.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 Schválené. OK. OK, spravzáme elektronicznie. Dobre, takže si to ešte overíme elektronicky. Ide o hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Oddelené hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Úvodné ustanovenie K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 Úvodné ustanovenie N, pani Ibrisagič by chcela vám predložiť ústne pozmeňujúci návrh o úvodnom ustanoveniu N. Nech sa páči, máte slovo. E, e, Ďakujem pekne, pán predseda. Ústny pozmeňujúci návrh sa týka toho, aby sme tam vyčerpli jediné slovo, a to je slovo A. Prečítam vám to po anglicky a potom vysvetlím prečo there has been a remarkable deepening of relations between iran and turkey coming deletion of word end here. Takže tu sme vyčerkali slovo an, takže kde Irán využíva svoje štátnych a neštátnych e, e, spojencov, Sýriu, Hizbala, Hamas a tu sme vyčerkli slovo A medzi tým dvomi časťami, lebo nechceli by sme tu e, nejako prepájať vzťahy medzi Tureckom a Iránom, skôr nám to ide vzťahy, ktoré má tento štát s Hizbalahom a Hamasom.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 Pani Hautala, predsednička podvýboru pre ľudské práva, sa chcela vyjadriť. Pani Hautala, nech sa páči, máte slovo. Uh, Pán predseda, ja by som chcela oznámiť niečo v súvislosti s ľudskými právami. Je to, do, je to pozitívna informácia. Pán Hajtam Almali, ktorý eh, je právnik, a bol našťastie prepustený pred dvomi dňami a myslím si, že toto je výborný príklad toho, ako Európsky parlament môže posilniť ľudské práva. Tento pán môže pomôcť tomu, aby sa prepustili tisícky politických väzňov v Sýrii a teraz je opätovne na slobode. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich nas bardzo wzmacnia w naszych działaniach. Ďakujem pekne za tieto informácie, ktoré nás určite podporia, aby sme pokračovali v tejto czynności. činnosti. A teraz prejdeme k eh, hlasovaniu eh, na návrhu spoločného uznesenia piatich politických skupín. Kto je za? Je to oddelené hlasovanie. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej tu máme odsek 8 kto je za, kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o odseku 19, oddelené hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali.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 Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom takto návrhu spoločného uznesenia, takto pozmenenom. Ešte rokovací poriadok chcem vám len oznámiť, že keď ste predložili na hlasovanie odsek 8, pokiaľ ide o ten pôvodný text, vo francúzskom preklade bolo povedané, že išlo o odsek 19, takže je tu určite nepochopenie, pokiaľ ide o pokyny k hlasovaniu Eh, opravíme to. Eh, chcem vás o tom informovať, takže ideme hlasovať, budeme vás o tom informovať, budeme teda hlasovať o celom takto pozmenenom návrhu spoločného uznesenia. Ďakujem, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tento návrh spoločného uznesenia bolo, bol schválený veľkou väčšinou. Ešte pán Landsbergis by sa chcel vyjadriť.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 Thank you, Diana. No, thank, you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Ešte predtým, ako sa dostaneme k vysvetleniu hlas, hlasovania, hlasia tu pani Hall, ktorá by sa chcela vedriť písomným vyhláseniam. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som využila túto príležitosť a chcela by som sa poďakovať. Poďakovať 400 kolegom z celého parlamentu, ktorí podpísali písomné vyhlásenie 81. Chcela by som sa poďakovať aj mojim pracovníkom za tú ťažkú prácu, ktorú odviedli a za službám, ktoré sa zaoberajú písomnými vyhláseniami. Predovšetkým sa chcela poďakovať tým, ktorí viedli kampaň, ich odhodlanie, toto všetko umožnilo. Som veľmi hrdá, že môžem byť členkou parlamentu, kde je možné dosiahnuť to, aby obyčajní občania prišli sem a povedali, čo chcú, aké majú problémy. A takto je možné presvedčiť poslancov. To je demokracia, tak ako je mala fungovať a je to dôkazom toho, že Európsky parlament nie je vôbec vzdialený od našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Hall. A teraz vysvetlenie hlasovaní najprv o mediálnom zákone v Maďarsku a pani Flašiková Beňová. Thank you very much.